Takže dámy a pani, pani Alessandra Moretti mi oznámila, že chce odísť e, z, z mesta europoslankyne od 2. februára 2015, takže v protokole bude toto zapísané od tohto dátumu a výbor Envy